zmysle článku 26 odsek 4 rokovacieho poriadku. E, dostávame sa teraz zmene programu rokovania. E, pokiaľ ide o dnešný program, tak nedostal som žiadne návrhy. Pokiaľ ide o definitívny návrh programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 3. septembra v zmysle článku 149 rokovacieho poriadku. Takisto ani na zajtračne som nedostal žiadne návrhy na zmeny. Pokiaľ ide o stredu, tak EPP e požaduje hlasovanie o návrhu zmeny názvu delegácie, pokiaľ ide o vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou, aby sa to zmenilo na delegáciu, ktorá sa oberá vzťahmi s Palestínou, tak aby mohol aj výbor pre vonkajšie záležitosti realizovať konzultáciu. Skôr ako dám slovo pánovi Predovi o tejto veci, tak ešte jedna pripomienka ohľadom rokovacieho poriadku. E, ide o rozhodnutie, toto je rozhodnutie, ktoré sa týka konferencie predsedov, preto keď budeme hlasovať o tomto návrhu, tak budeme to musieť opätovne postúpiť konferencii predsedov s tou prozbou, aby prebehla aj konzultácia s výborom pre vonkajšie záležitosti. To len na to, aby som objasnil, aký bude postup. Pokiaľ ide o tú žiadosť, tak sa k nej prihlásil pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Práve ste to povedali. My si myslíme, že táto diskusia je dôležitá a predtým, ako rozhodne plénum, tak by bolo veľmi užitočné vypočuť si argumenty aj nášho výboru pre zahraničný obchod to, že sa to doteraz nestalo, sa mi zdá byť veľkou chybou. Ďakujem pekne, pán Preda. Chcel by niekto vystúpiť eh, v prospech tohto návrhu? Eh, nie. E, nikto za a pán Skiliotis vystúpi proti tomuto návrhu, nech sa práči. Ja budem hovoriť eh, um, proti uh, tomuto, pretože na základe rokovacieho poriadku otázka zmena názvu môže byť rozhodnutá len potom, ako prešla cez konferenciu predsedov. Zjavne to sa stalo a potom musíme postúpiť eh, k debate. Nebudem preberať podrobnosti toho, no myslím, že vieme, že táto otázka názvu bola vyjasnená medzi Palestínou a palestínskou správou. Tento návrh je jasný. Ide o e, znovu posunutie na konferenciu predsedov s požiadavkou, aby e, Opäť e, sa e, toto rozhodnutie konzultovalo s e, výborom pre zahraničné veci, kto je proti tomuto, kto je za tento návrh pána Predu. Ruku hore prosím. Kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal? Tento návrh je zamietnutý. Myslím, že to bola väčšina. Dobre, tak elektronicky preveríme. haben alle ab Hlasovali všetci. Ja ešte trošku počkám, nemusíte sa obávať. Ešte raz sa pýtam, hlasovali všetci? Takže to hlasovanie je uzatvorené. A 152 hlasovalo za, 180 proti, takže návrh bol zamietnutý, 42 sa zdržalo, takže ostáva to na programe, ako to bolo navrhnuté. Ehm, skupina EPP navrhuje um, po uh, vyjadrení a po vyhlásení vysokej predstaviteľky k situácii v Bielorusku, aby sme e, vypracovali uznesenie a tento návrh najprv odvodní pán Preda monsieur le président, j'espère avoir... Ďakujem pekne, dúfam, že tu bude mať viac e, úspechu. Myslíme si totižto, že konsenzuálny návrh pre Bielorusko by bolo užitočné, nejde iba o diskusiu. Myslíme si, že je dôležité e, mať jasné stanovisko a odzrkadliť to aj v dokumente, na ktorom by sa zhodli všetky politické skupiny. Ďakujem, pán Predák. Chce sa niekto vysloviť za tento návrh? Nie. E, chce sa niekto vysloviť proti tomu návrhu? Tiež nie? Áno, sa? Kde? Nech sa páči. Pán Malmikins. Ďakujem, pán predseda nemyslím, že to môžeme urobiť unáhlene. Je to predčasné, aby sme prijali uznesenie, pretože teraz e, máme obrovskú e, utečenskú krízu a môžeme e, debatovať o tomto uznesení inokedy e, na inej plenárke. Good. The Antrag von Herrn Dobre, návrh e, pána Predu je Bielorusko s e, uznesením. Kto je za tento návrh? E, prosím, nech zvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak, to musíme naozaj preveriť. Elektronické preverenie otváram. Hlasovanie. Die Überprüfung ist geschlossen. Zatváram hlasovanie. 204 hlasovalo za, 169 hlasovalo proti, 7 sa držali, tým pádom je e, tento návrh prijatý. A teraz uh, musíte um, si uh, nastruhať cerusky, pretože vám musím povedať, čo je všetko v tom zmenenom programu dňa. Um, bude uh, tu uh, uznesenie a lehota je uh, zajtra uh, do 10. Um, pre um, predloženie a pre pozmeňujúce návrhy uh, z tredu uh, od 10. a uh, pre pozmeňujúce návrhy k uh, tomu uzneseniu v e, stredu 9. o 11. Hlasovanie bude v štvrtok 10. septembra e, k, na plánovanú hodinu hlasovania. A na stredu navrhuje skupina zelených e, vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú bezpečnostnú politiku k Eh, situácii v Turecku a eh, po rozprave eh, má byť prijaté uznesenie a to má byť v stredu popoludní a hlasovanie o tomto uznesení má prebehnúť v septembri budúci týždeň a Najprv kolega, kolegyňa Harms e, má k tomu e, pripomienku. Pán kolega, a, e, odkedy už diskutujeme o správe o um, pokroku Turecka, um, v Turecku sa veľa stalo aj po voľbách Turecku a um, no, uh, he, štáty privítali vstup Turecka do boja proti uh, islamskému štátu, ale zároveň aj mnoho negatívnych uh, faktov v Turecku a e, prenasledovanie opozičníkov, hlavne opozičných e, novinárov, e, zachádza veľmi ďaleko a včera sme videli, ako tanky jazdili cez kurdské mesta a e, medzi e, tým aj e, zahraniční novinári a dopisovateľia sú prenasledovaní ako teroristi a v Istambule v centrále Heriot veľkého mediálneho opozičného koncernu v Turecku nastalo prenasledovanie a Myslím si, že e, v tejto situácii by sme mali ako Európsky parlament e, očakávať bezpodmienečne od pani Morgany, aby zaujala k tomu stanovisko, pretože na jednej strane e, si musí robiť veľké starosti o to, že v Turecku, čo vláda Erdogana z mocenských záujmov robí, v skutočnosti e, sa to vracia e, do minulosti a nastal tu regres a tiež musíme sa starať o utečencov v Turecku a je o, robiť si starosti o stabilitu voči ISIS. E, je veľa dôvodov, prečo túto tému máme rozpracovať počas vystúpenia pani Mogherini. Kto sa chce vyjadriť za tento návrh, pani Hams, pána či Georgiu? Vážení kolegovia, ja si nemyslím, že um, musím veľa dodať k tomu, čo povedala kolegyňa. Turecko je teraz vo výbušnej situácii, sú tu konflikty, je uh, konflikt v skutočnosti uh, okolo všetkých tureckých hraníc a tiež tam prebieha konflikt s Kordami, uh, vracia sa dospäť do kravej situácie v minulých rokoch, e, čo predstavuje riziko pre všetkých občanov v Turecku, ale aj občanov v tom regióne. A teraz e, by som rád tiež zdôraznil, že kvôli e, tomuto nedostatku bezpečnosti medzi tureckými občanmi Erdogan to opäť využíva na prospech svojej strany, keď sa blíže voľby a je Hamba to e, neuznať a nevedomiť si to a bolo by tragické, keby Európsky parlament e, neviedol e, rozpravu k tomuto, aby netlačil pána Regona správnym smerom. Kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu? Pán Verhofstadt, e, vy ste sa e, hlásili k e, programu? K jednému bodu? Dobre, pán Preda proti? Ďakujem pekne, pán predseda. Sme proti e, diskusii tu a teraz, pretože tak ako povedal kolega, je to politická záležitosť. E, znepokojuje to jednu politickú skupinu e, je volebný čas v Turecku a všetko, čo sa týka migrácie a boja proti terorizmu, tak e, to bude na programe e, nie teraz, ale e, v inej chvíli. Nemyslím si, že tu teda treba vstupovať do politického boja medzi krajinou ľavicou a Turkami. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz nechám hlasovať o tomto návrhu hlasovanie o návrhu pani Harms, e, teda e, vyhlásenie podpredsedničke s uznesením ako štvrtý bod e, programu rokovania ďalší deň. Kto je za tento návrh? Pani Harms, nech zvykne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ale ak nezvíhate roky, tak e, nevidím, ako chcete hlasovať. E, to nie je také ťažké zvíhať roku, tak e, to elektronicky preveríme. Hlasovali všetci. Tento návrh. Nie, hlasovanie je uzavreté za hlasovalo 153, proti 180, 36 sa zdržalo, tento návrh je zamietnutý. Pán Ferovstad e, sa hlasil k programu na stredu. Ako viete, ja som požiadal o prítomnosť predsedu Európskej rady na našej rozprave v stredu o migrácie. Nie k stavu Unii, ale k migrácii. Pretože si myslím, e, že je to potrebné, aby e, uprostred takéto krízy tu bol predseda rady a diskutoval to s nami. A Viem, že komisia predloží nové návrhy, ale problém nie je. V komisii problém nie je Európsky parlament, ktorý má jednotné stanovisko tam a odhlasoval ho v uznesení. Problém je v rade a v členských štátoch, ktoré um, majú nedostatok jednoty a solidarity a z toho dôvodu Eh, žiadam, eh, aby ste eh, vyzvali, aby pán Tusk bol pritomný v stredu ráno v, počas rozpravy o migrácii. Pán Ferhofštát, ja už som to takto postúpil predsedovi rady. Zatiaľ som nedostal pozitívnu odpoveď, ale po dnešnom zasadnutí sa k tomu vrátim. To, že minimálne časť e, pléna vás podporuje, e, nepodporili vás všetci, to vám môžem povedať podľa sily potlesku. Ja to určite postúpim predsedovi rady. Môžete mi dôverovať. Takže na stredu sa už nik nehlási o slovo, na štvrtok sú ne, nie sú navrhnuté žiadne zmeny. Dobre. Takže okrem e, pripomienok od